Okay. Good morning everybody. Dobré ráno všetkým a začneme hneď. Prepačte za to pani Janokrakis, že meškáme a musíme veľa vecí potvrdiť a keď to robím aj po švedsky, aj po anglicky, tak teraz budem hovoriť vždy po švedsky, eh, až na prípad hlasovania, keď budeme hlasovať, budem hovoriť po anglicky a teraz sa prepnem do švedštiny. Vítajte na našom dnešnom zasadnutí. Pokračujeme tam, kde sme včera skončili a teraz eh, budeme hlasovať. teraz ideme hlasovať o štatúte e, Európskeho e, spoločenstva, e, Európskej solidarity v súvislosti s za, zamestnancami. Pani Estela, chcete slovo? Zdá sa, že nie. Tak môžeme hlasovať. <laughs> to English. We start with uh, amendment number one. Začíname s e, pozmeňujúcim návrhom 1 a e, tí, ktorí sú za, prosím, e, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, kto sa zdržal, podľa mňa je to prijaté. A preto druhý pozmeňujúci návrh vypadáva. Ideme na pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, podľa mňa je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Podľa mňa prijaté. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa prijatý. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? proti, zdržal sa, prijatý. 8, e, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 12, kto je za, proti, Zdržal sa? Podľa mňa prijatý. Preveríme podľa požiadavky. Teraz e, budeme e, hlasovať elektronicky. tarjeta de ona išl, ja som si išla zobrať e, moju hlasovaciu kartičku, ale bolo tam zatvorené, tak prosím vás, započítajte aj môj hlas, budem bez kartičky. Uh, I know, I know, I know. Yes, the, the vote is now open. Eh, áno, viem, otvárame hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A podľa mňa to je prijaté. A teraz ideme na na návrh 13. Kto je za, prosím, zdvihnite ruku. A kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A konečné hlasovanie elektronické. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. A ďakujem pekne za e, prijatie e, tejto, tohoto uznesenia. It's 22. 22 of, uh, We next, uh, and... Um, Teraz ideme na ďalšie hlasovanie a to je návrh správy o uh, rámec správy a riadenia Európskej spoločnosti. Najprv sa opýtam, či e, to môžeme rozhodnúť spoločne e, v bloku. Áno, môžeme tak postupovať, dobre. Takže hlasujeme e, za pozornici na výhy 2, 3 a 1 e, spoločne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Teraz ideme na ďalší bod, bod 8, odporúčania Európskeho parlamentu Rade o modalitách e, e, možného založenia Európskej nadácie pre demokraciu. Najprv sa chcem pýtať, či môžeme rozhodnúť e, tieto otázky v bloku spoločne. Áno, môžeme. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je to prijaté. Teraz ideme na bod číslo 9. E, Odstranenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ. Najprv sa chcem opýtať, či to môžeme rozhodnúť e, v bloku. Budeme podľa toho postupovať. Kto je za, prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti, kto sa zdržal? Podľa mňa je to prijaté. Teraz ideme na bod 10, situácia žien vo vojnách. A teraz chcem dať slovo e, spravodajkyni pani Nikolaj. Thank you, president. Ďakujem, pán predseda. Nechcem veľa povedať, eh, chcem sa poďakovať všetkým našim kolegom za príspevky do tejto správy. Dúfam, že eh, to budú užitočné a plodné správy. No myslím, že toto správa bola potrebná. Zaborská. Pani Záborská, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Uh, uh, kolegovia, Rada by som stiahla z hlasovania uh, oral amendment number 73 and uh, the, the second oral amendment it means also I retire amendment 73 and 20 že tiež ťahujem pozmeňujúce návrhy 73 a 28 a e, nechávam tam e, sa na vrch 31, takže stiahujem 73 a 28 a e, druhý, a druhý ústny. We'll then start to proceed uh, the voting. A e, teraz začneme s hlasovaním. Začneme s pozmeňujúcim návrhom 34. Kto je za? Zdvihnite prosím ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 35 vypadáva, pretože 34 vypadla. A nie, prepačte. Pozmeňujúci návrh 35, predsa. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Podľa mňa je prijatý. Preveríme. Takže ideme elektronicky hlasovať. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Je zamietnutý. a potom pozmeňujúci návrh 36 vypadáva a ideme na odsek 8DV e, a tento bude zahrnutý bez hlasovania podľa pravidla 50 a teda ideme na pozmeňujúci návrh 37. A nie, prepačte, aj ten bol zahrnutý na základe toho istého a teraz pozmeňujúci návrh 38. O tom budeme hlasovať. Kto je za, prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je to zamietnuté. Teraz idem na kompromis 5. Kto je za? Prosím, zvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je to prijaté. A teraz ideme na pozmenujúci návrh 39, 40 a 44 vypadávajú, pretože bol prijatý kompromis 5. A teraz ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 42. Kto je za? Prosím, zvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 47 a 48 sa odhlasuje spoločne, pretože sú podobné. Kto je za, prosím, zdvihnite ruku kto je proti, kto sa zdržal. Podľa mňa je to zamietnuté. Teraz môžeme ísť na pozmeňujúci návrh 49. Kto je za? Prosím, zvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je to zamietnuté. A preto pozmeňujúci návrh 51 a 50 vypadávajú. Takže budeme hlasovať o 51. 51. Kto je za, prosím, otvor, e, vzvihnite ruky. Kto je proti, kto sa zdržal, podľa mňa je prijatý. A potom 58 vypadáva. Teraz môžeme ísť na pozmenujúci návrh 45. 45 vypadáva, pretože 49 bol zamietnutý a teraz môžeme ísť na 52. Kto je za? Prosím, zvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je zamietnutý. A 41 vypadáva, môžeme ísť na kompromis 6. Kto je za, zdvihnite ruky. Kto je proti? podľa mňa je prijatý a preto pozmeňujúci návrh 43 a 46, 53 a 54 vypadáva. A idem na kompromis 7. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A preto pozmeňujúci návrh 55, 56 a 57 vypadáva a môžeme ísť na kompromis 8. Kto je za, prosím, zvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Preto 58 vypadáva. A môžeme ísť na 59 a 59, 60 a 61 budú hlasované neskôr, takže ideme na kompromis 9. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je prijatý. A pozmeňujúci návrh 62, 63 a 64 vypadáva a môžeme ísť na 65. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je prijatý. 66 vypadáva a 66 vypadáva a môžeme hlasovať o 68. Kto je za, prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Šesťdesiatdeväť vypadáva, 70 vypadáva a 71 hlasujeme, kto je za 71, kto je proti, kto sa zdržal, podľa mňa je zamietnutý, žiadate o preverenie, takže ideme hlasovať, otváram hlasovanie a hlasovali všetci, zatváram hlasovanie. prijaté. Sedemdesiat dva vypadáva a odsek 12.9 musí byť zahrnutý bez hlasovania podľa pravidla 50. A teraz ideme na pozmeňujúci návrh 73 bez ústneho pozmenenia. Dobre, takže budeme hlasovať len o pozmeňujúcom návrhu 73? Nie, o všetkom? Dobre, o všetkom. Thank you. We can then move on to comprom- Môžeme ísť na kompromis 10. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je to zamietnuté. Nedvíhate ruky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Kompromis 10. Je to prijaté. Samozrejme, je to prijaté, ale musíte zvyhnúť ruku. A to znamená, že 75, 76 a 77 vypadáva a aj 78, takže ideme na pozmeňujúci návrh 79. Kto je za, prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti, kto sa zdržal. Podľa mňa je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 80. E, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý. 81. Kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý pozňujúci návrh 82. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Žiadate o preverenie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. zamietnuté. Pretože ja som si to tu neodložil, ale dali sme to stranou. Teraz môžeme ísť na pozmeňujúci návrh 83. Kto je za, prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to. Otváram hlasovanie. 83. 83. Pozmeňujúci návrh 83. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Pán predseda, To je preto, že e, tie osoby, čo, nehlasovali, čo hlasovali proti, nezdvihli e, ruky a preto to vypadlo. Teraz môžeme ísť na pozmeňujúci návrh 84. Kto je za, prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je prijatý. Teraz budem hlasovať o pozmeňujúci návrhu 85. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Because he's covered. A odseku 6 sa nehlasuje, pretože ten pokrýva odsek 9 a idem na kompromis 11. in... Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 86, 87 vypadá. Prejdeme teraz k 88. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. 88. Pozmeňujúci na 88. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Devedesiatka bola vyňatá, takže môžeme prejsť k 60 DV. 16 deve, to je za. Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si to elektronicky, prepačte. Odsek 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Prejdeme k odseku 18. Kto je za? prosím zdvihnite ruky. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 20. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 21, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 22, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 9 a 10 sú začlenené bez hlasovania, takže prejdeme k 91. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 92. Za, proti, zdržali sa, prijaté. trojka vypadáva a prejdeme po zmenu 93. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 94. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 95. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Poďme sa na 96, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 7 vypadáva a prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 97. Takisto vypadáva tam kompromis 6, takže pozmeňujúci na 98. Hlasujeme 98. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. 98. pozmeň si návrh 98. Končím hlasovanie. It's adopted. It's adopted. Prijaté. Ocek 3 je zahrnutý bez hlasovania podľa pravidla 50. si návrh 99 je pokrytý odsekom 3, odsek 5, 9 a 11 sú takisto zahrnuté bez hlasovania podľa pravidla 50. Teraz pozmeňujúci návrh 100. Tí, ktorí sú za, prosím zdvihnite ruku. Kto je proti? Zreli sa. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 101. Kto je proti? Kto je pardon, kto je za, kto je proti, zrali sa, overíme si. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o 101. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 102, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 103 vypadáva, takže 104 za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 za, proti, Držali sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. 105. Končím hlasovanie. Prijaté. Číslo 106. Za proti, zdržali sa, zamieta sa. Sto sedmička, to za, proti, zdržali sa. Myslím, že to musíme overiť taktiež. Čiže 107. otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ocek 1 a ocek 2 sú zahrnuté bez hlasovania, takže ocek 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 108 za, proti, zdržali sa, prijaté. 109 za, proti, zdržali sa, prijaté. 110 za, proti, zdržali sa, prijaté. 111 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmete návrh 1, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa, prijaté.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 Okay. Do you want to vote on, about amendment 4? Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 4, áno. Nech sa páči. Takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 4. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu číslo 4. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 17 vypadáva. Kompromis číslo 2. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže pozmeňujúci návrh 6, 7, 8 vypadajú. Pozmeňujúci návrh číslo 9. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňte na číslo 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Máme tu ústny pozmeňujúci návrh zo strany spravodajkyne. Je tu nejaký... Je niekto proti? Takže môžeme hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Musíme si to však overiť. Ústny pozmeňujúci návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 12, kto je za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Overme si pozmeňujúci návrh číslo 12, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Číslo 11 vypadáva. Nevypadáva, ospravedlňujem sa pán predsedajúci. Takže 11. Kto je za? Kto je proti? Zreli sa? Musíme si to overiť. Overíme si hlasovanie o 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 13. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Zdržali sa? Prijaté. 14 vypadáva a prejdeme ku kompromisu číslo 4. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže pozmeňujúce návrhy 15 a 60 vypadajú a prejdeme na 17. Kto je za, prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúce návrhy číslo 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 25 vypadáva. 19. si návrh 19, to je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Musíme si to však overiť. si návrh 19. Otváram hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu číslo 19. Prijaté. Číslo 20. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 18. Vypadáva. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozrieme si návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 23 sa vypúšťa. 24. Takisto, takže hlasujeme 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 27 sa vypúšťa. 28 sa stiahla. Áno. Takže môžeme hlasovať o 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis číslo 3. Za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Pozmeňujúce návrh 30, 32, 59, 61, 74, odsek 13 a 14, takisto sa vypúšťajú. Pozmeňujúci návrh 31. To je ústny pozmeňujúci návrh, tak sa spýtam, či je niekto proti. Môžeme hlasovať vo výbore, nikto nie je proti, takže hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 33. Kto je za? 33 vypadáva. Takže finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Blahoželám spravodajkyni. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz budeme mať malú prestávku a začneme o desiatej. Presne vtedy sa začne ďalší blok tohto stretnutia. Takže o 15 minút sa uvidíme.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 Okay. I think we... Áno, takže môžeme pokračovať. Budete musieť používať eh, aj sluchátka. Francúzština je na kanáli číslo 3. Áno, je to kanál číslo 3. Fru Boské och eh, herr Jeffra för att ni har kommit hit. Det var ju så att eh, den 16... Eh, Áno, takže mali sme tu v roku 2010 rozhodnutie vo výbore, kde sme sa vyjadrovali k ústavným návrhom, ktoré boli prijaté francúzským národným zhromaždením. Tam bola prijatá správa o prostitúcii vo Francúzsku. A potom po uzatvorení prác na tej, tomto návrhu obaja hostia a vypracovali správu, o ktorej dnes budeme hovoriť. A potom môžete klásť aj otázky. Takže najprv by som chcel dať slovo našim hostom, pani Buske a pánovi Žefra. Nech sa páči, máte slova. vítajte u nás. Vážený pán predseda, dámy poslankyne a páni poslancami, naozaj cítime dojatie eh, Guy Geoffroy a moi, eh, že sme boli pozvaní do Európskeho parlamentu. Je to poprvýkrát, čo francúzski poslanci E, práve prišli e, predstaviť svoju správu v Európskom parlamente. Ak nám to prípada prirodzené, je to preto, že e, nás o to požiadala pani Eva Brit Svensson, bývalá predsednička vášho výboru. A ona nás požiadala o to, aby sme to zapojili do, našich, do našej práce 12. januára. My sme sa snažili preskúmať, aký je prístup európskych krajín k prostitúcii, ako aj aká je politika vo Švedsku. E, a teraz vlastne e, vás oboznámime s tým, čo sme my zistili o prostitúcii. Na začiatok chcem povedať, že e, pri našej práci sme vychádzali z veľkej dokumentačnej práce. E, trvala 8 mesiacov, stretli sme 200 ľudí a z toho 15 boli buď prostitútky alebo bývalé prostitútky. V našich vypočutiach a pri stretnutiach v cestách sme chceli stretnúť všetkých zúčastnených aktérov, či už asociácie prostitútok, alebo e, ktoré pomáhajú, sestričky, lekárov, policajtov, sudcov, ako aj rôzne, ako, a to aj v prípadoch, keď títo, tieto asociácie nemali dobré vzťahy s miestnymi orgánmi. Mnohí sociológovia, filozofi a právnici nám pomohli a takto sme napríklad mali stretnutie s francúzským ministrom pre sociálnu súdržnosť, s ministrom spravodlivosti a vnútra. E, nemali sme žiadne a priori pri našom e, skúmaní Nemali sme žiadnu dopredu stanovenú tézu a preto sme naozaj vykonali veľmi široký výskum. Nedávali sme prednosť žiadnemu smeru ani filozofickému, ani ideologickému. Najdôležitejší aspekt našich prác bolo cestovanie do cudziny. Takto sme cestovali do Belgicka, Holandska a Švédska a Španielska E, mohli sme tam vidieť celú mozaiku e, reakcií na prostitúciu, e, či už v priemyselnej zóne Žonkera na španielskej hranicu, kde sa nachádza, nachádzajú niektoré najväčšie bordely v Európy, až po ulice Štokholmu, Červenú štvrť v Bruseli, Hágu, ako aj puty kluby v Madride. Určite ste pochopili, že keď hovorím my, tak to, je, to som ja a kolega Guy Geoffroy. Ženy, e, ženy tam neboli vítané, e, iba tam prijímali prostitútky. Často sme sa stretli s mužmi a ženami, ktorí boli vo veľkej núdzi a naozaj prežívali vďaka prostitúcii. A naozaj, keď si na to spomíname, tak máme slzy v očiach, či už ide o miesta ako Amical Dunit v Paríži alebo La Prmp v Madride. Táto práca nám skutočne umožnila, že sme videli to najodpornejšie zneužívanie ľudí, ktorí nemôžu jednoducho z tohoto okruhu výjsť, a na druhej strane sme poznali zanietencov, ktorí bojujú za zrušenie prostitúcie alebo za jej uznanie ako e, prac, ako zamestnania. Teraz by som chcela veľmi stručne popísať legislatívny rámec, ktorý dnes vo Francúzsku v tejto oblasti platí. Francúzsko je abolicionistickou krajinou, to znamená, že boli zrušené všetky právne normy, ktoré by mohli podporovať prostitúciu a ich cieľom je e, zánik prostitúcie, ale v žiadnom prípade nie jej ilegalizáciu. Po prijatí zákona Mart Richard, prijatého v roku 1946, zariadenia, teda bordely vo Francúzsku, boli zakázané. Francúzsko ratifikovalo v roku 1960 konvenciu OSN z roku 1949 o postihovaní obchodovania s ľuďmi a prostitúcie. E, pre, e, Proxenetizmus a obchodovanie s bielým mesom e, sú vo Francúzsku trestané väzením na 7 až 10 rokov v akejkoľvek forme, či už pomoc prostitúcii iného, e, zneužívanie prostitúcie iného alebo kontaktovanie prostitútok s klientami. Prostitúcia vo Francúzsku je legálna, prostitútky sa nedopúšťajú trestných činov ani priestupkov, ale E, e, sprostredkúvanie je trestané buď pokutou až dvoma mesiacmi väzenia, avšak v praxi e, sa v takomto prípade žiadne tresty neudeľujú okrem zadržania na niekoľko hodín. Klienti nie sú sankcionovaní okrem prípadov, keď ide o maloletých alebo o ľudí, ktorí sú mimoriadne zraniteľní, ako napríklad tehotné ženy, alebo handikapovaní ľudia. E, jedna z veľkých chýb alebo bielých miest vo francúzskej politike boja proti prostitúcii je v sociálnej oblasti. E, postupne sa robia in... E, verejné orgány sa postupne vzdali pomoci ľudí, ktorí pomáhajú e, ženám, aby opustili prostitúciu, aby im poskytli ubytovanie, vzdelanie alebo prístup k starostlivosti. A tieto asociácie zvyčajne veľmi dobre túto misiu plnili a často mali málo peňazí a nemali žiadnu koordináciu. Skôr ako odovzdám slovo kolegovi Guy Joffroyovi, chcela by som vás oboznámiť s niekoľkými E, realitami, ktoré som vlastne vyvodila z našej práci. Poprvé, najväčšia časť e, v západnej Európe, najväčšia časť prostitúcie v západnej Európe je výsledkom obchodovania s ľudskými bytostiami. Počet prostitútok je ťažké stanoviť, ale vo Francúzsku je okolo 20 tisíc, z čoho je 85 žien. E, E, z toho je 90 cudzincov a najčastejšie ilegálnych prisťahovalcov, zatiaľ čo 80 bolo ešte v roku 1990 francúzskej národnosti. To znamená, že sa zmenila povaha prostitúcie za obdobie 20 rokov. Siete, e, siete prostitúcie polícia vo Francúzsku dobre pozná Zvyčajne tieto prostitútky prichádzajú z východnej Európy, Nigérie a Číny. Teda ide predovšetkým o parížskú oblasť. S tou istou realitou sa stretneme hoci kde. Španielské prostitútky sú e, Rumunky, Bulharky alebo Juhoameričanky. Stretli sme ich veľa v Španielsku a ani jedna nebola Španielka. Takže treba zavodnúť na predstavu, že e, tu je nejaká tradičná prostitúcia ako sa to opisuje v románoch z 19. a 20. storočia, alebo ako to poznáme z filmov. Po druhé, chcem sa s vami podeliť o mechanizmy prostitúcie týchto cudzincov, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi. Do západnej Európy prichádzajú najčastejšie bez toho, že by vedeli, čo ich očakáva. Myslia si, že budú pracovať ako, ako slúžky, servírky, a v niektorých prípadoch vedia, že sa budú musieť prostituovať, ale nepoznajú podmienky, za akých to budú musieť robiť. Ďalšie sú predané e, zo strany svojej rodiny a e, sú trénované napríklad kolektívne znásilňovanie, hľadovanie, mučenie a tak ďalej. A tie, čo prichádzajú zo subsaharskej Afriky, sú zvyčajne e, opantané tým e, rituálom vúdu. V každom prípade sú to hrozby, ktoré na nich e, vykonáva vlastná rodina. Keď prídu do Francúzska alebo do iných európskych krajín, musia vykonávať prostitúciu, aby zaplatili cestovné výdavky, ktoré v priemere vo Francúzsku predstavujú 40 tisíc eur. Tento dlh neustále narastá a oni ho nemôžu splatiť, takže nemôžu opustiť túto činnosť Europol sa nazdáva, že jedna prostitútka získa za deň okolo tisíc eur, ktoré odovzdáva takejto sieti, ktorá organizuje prostitúciu. Obchodovanie s ľudskými bytosťami za cieľom prostitúcie nepokrýva e, celú prostitúciu. Sú tu ďalšie tri veľké faktory, ktoré vysvetľujú lepšie situáciu. Poprvé, e, títo ľudia sú, majú prerušené rodinné vzťahy, a sú sociálne vylúčení. Sú to často mladiství, e, ktorí e, zvolia takúto stratégiu prežitia, alebo sú to niektorí mladí ľudia, ktorých rodina odmieta v dôsledku ich sexuálnej orientácie. Ďalej je tu ekonomická bieda. E, niektoré prostitútky už vyššieho veku hovorili, že ich k tomu viedla finančná motivácia, ktorá je skutočne dôležitá aj pri toxikomanoch, ktorí vykonávajú prostitúciu, aby si mohli kupovať svoje drogy. A potom je tu istá psychologická zraniteľnosť. E, mnoho prostitútok bolo vystavených sexuálnemu násiliu v detstve, čo viedlo e, k e, veľkému podceňovaniu vlastného tela. Takže sú to často obete veľmi násilného partnera, ktorý ich nutí z lásky prostituovať sa. Polícia, polícia v Žonkera nám predstavila mužov, ktorí sprevádzajú mladé rumunské prostitútky, ako ich partneri, sentimentálni partnery. Dávam to do úvodzoviek. A je zbytočné spresňovať, že príjmy týchto e, dievčat boli jediným zdrojom príjmov ich partnerov. E, ďalšia vec, ktorú vám chcem o ktorej vám chcem porozprávať, je vývoj v súčasnosti, ktorý smeruje k rozširovaniu prostitúcie cez internet. To znamená, že tu ide o istú eskortu a o novú formu prostitúcie. Logika vstupu do takéhoto typu prostitúcie je rovnaká. Poprvé, e, sú, sú to siete, ktoré organizujú to, čo sa teraz už nazývajú sextúr, zostávajú niekoľko dní v každom veľkom európskom meste, organizujú stretnutia cez internet a program prostitútky e, je organizovaný buď z Ukrajiny alebo e, z Moldavska. E, neistota, v akej musia pracovať, je ešte horšia ako u prostitútok na ulici, ktoré pracujú v hotelových izbách a pokiaľ ide o prevenciu, najmä pokiaľ ide ehm, o sexuálne prenosné choroby, tak tam je veľmi ťažké takúto kontrolu vykonávať. Niektoré asociácie na to upozorňujú na internete, ale je to často neúčinné. A potom dopad na fyzické a psychologické zdravie prostitútok, e, takýto typ práce je rovnakého typu, či pracujú cez takýto escorting, či pracujú doma alebo na internete. Takže toto som vám chcela povedať, dámy a páni. A teraz dávam slovo Guy Žofrovi, ktorý vás oboznámi s ďalšími závermi našej správy. Merci, uh, monsieur le président. Ďakujem, vážený pán predseda, dámy a páni, drahí kolegovia pokiaľ ide o mňa, pokračovať v téme, ktorú začala už moja kolegyňa Daniel Busket, chcem vás oboznámiť s výsledkami analýza, s návrhmi e, našej informačnej misie, ktorú, ktorá bola vytvorená. Najskôr chcem spresniť, že táto informačná misia, ako aj všetky ostatné inštancie tohto typu, bola vytvorená E, vo vyváženom zastúpení všetkých skupín, ktoré tvoria naše národné zhromaždenie. Naša misia pracovala e, pod vedením Daniel Bisket 6 mesiacov a mm, závery, ktoré sme vyvodili, boli schválené jednomyselne v misii e, vo výbore pre ľudské práva, kde sme túto správu predstavili. Najskôr sme v rámci našej práce, kde sme nechceli prijať žiadne predbežné a priori e, predpoklady, sme vychádzali z povahy e, dnešnej prostitúcie a chceli sme sa špeciálne venovať analýze toho, čo by e, čo predstavuje prostitúcia v predstavách ľudí vo Francúzsku a zrejme aj v Európe chceli sme zistiť, čo uh, si ľudia predstavujú alebo ako vnímajú najstaršie remeslo na svete. A potom sme sa dostali na niektoré miesta a snažili sme sa stanoviť takých 5 najdôležitejších spoločných bodov. Poprvé, prostitúcia je užitočná spoločnosti, lebo znižuje počet znásilnení E, to sme be, bez prekvapenia sme e, skonštatovali, že je to naozaj pravda viac ako možno ktorákoľvek iná. A takto vo Švedsku v roku 1999 bola prijatá legislatíva ohľadne zodpovednosti a penalizácií klientov. Odvtedy nenarástol počet znásilnení, zostal konštantný počas rokov 1994-2004, zatiaľ čo v iných krajinách, napríklad v Nevade, kde je legálna e, prostitúcia, legalizácia prostitúcie 2 e, až 5 krát znížila znásilňovanie. Po druhé, klienti potrebujú jednoducho e, uspokojenie a oni vyžadujú, a vlastne či už sú prostitútky ženy alebo muži. A e, sexuálne chúťky ľudí, ktorí sa uchyľujú k prostitúcii, ktorá nie je postihnutelná trestnoprávne, tak e, tam sa takisto objavilo isto také milné konštatovanie. Čím viac sa ľudia uchylujú k prostitúcii, čím, e, e, e väčšina z nich žijú v, buď v páre, 50% z nich sú otcovia rodín, takže tam sa nedá predpokladať, že žijú v nejakej sexuálnej biede. A klienti sa lúžia, líšia s menej e, tou neschopnosťou mať vzťahy so ženami, ako skôr e, archaickou víziou vzťahov muž-žena. Po tretie, e, e, hovorí sa, že prostitúcia, hovorilo sa, zvykne sa hovoriť, že prostitúcia je užitočná pre spoločnosť, lebo e, je to akýsi ventil. Jedna z prostitútok nám povedala, že netreba si zamie ňať, keď niekto hovorí, že mal s ňou e, sexuálny vzťah. E, keby tu boli, e, keď sú tu sociálni asistenti, tak to nie je len tak. Naše e, tela sú tu v stávke a my nie sme spokojné len s tým, že ich počúvame. A ďalej niektorí tvrdia, že prostitúcia e, je vlastne otázkou slobodného rozhodnutia každej osoby. A tam takisto rozhovory a závery, ktoré sme vyvodili z týchto rozhovorov, dokazujú opak. Takmer všetci ľudia, ktorých sme stretli vrátane asociácií, ktoré bránia prostitútky v celej Európe, kde sme cestovali, nám povedali, že naozaj neexistuje žiadna voľba pri prostitúcii. Jedna osoba nám dokonca povedala, to nie je povolanie, ktoré môžeme len tak opustiť, že buchneme dverami. A jednoducho e, títo ľudia, ktorí sa venujú prostitúcii, nemajú slobodu voľby. Vo Francúzsku napríklad sme poznali jednu prostitútku v oblasti e, Lyonu, tam bola jedna asociácia, ktorá sa venovala takej kampani, kde sa snažili upozorniť na slobodu prostitútok a po 40 rokoch táto asociácia uznala, že takmer e, všetky prostitútky sú nútené e, e, venovať sa prostitúcii a nie je to slobodná voľba. Ďalej sme vychádzali z predpokladu zaužívaného, že prostitúcia je práca, že je to povolanie. Tam e, závery sa zhodujú. 70 prostitútok a prostitútov trpí vážnymi posttraumatickými stresmi e, v dôsledku mučenia. 65 až 75 hovorí, že boli počas svojej práce znásilnení a štatisticky tieto osoby sú vystavené 120 krát vyššiemu riziku ako bežní ľudia, že budú zavraždené. Kto by chcel e, slobodne a dobrovoľne vykonávať takéto remeslo? E, tieto konštatovania a tieto analýzy nás potom viedli k cieľu a k centru našej práce, k tomu hlavnému princípu. Tie hlavné princípy nie sú len princípmi našej krajiny Francúzska, ale my sme takisto zistili, že takéto e, princípy existujú takmer vo všetkých európskych krajinách. Prvý princíp e, nepatrimonialita alebo e, nevlastníctvo ľudského tela, tak ako je to za kotvené v našom francúzskom zákonníku. Pre nás je prostitúcia formou obchodovania s ľudskou e, bytosťou a to nám bolo povedané veľmi e, krutým spôsobom s týmito ľuďmi, ktoré, ktorí sa venujú prostitúcii. Citujem, je to ako keby ste vstúpili do supermarketu a vyberali si tovar. E, Čítate si nálepku, páči sa vám, nepáči, beriete alebo nevyberiete. Ako to môžeme považovať za e, princíp, ktorý, a aké z toho vyvodiť dôsledky? Napríklad som sa stretol s mužskými prostitútmi, ktorí mi hovorili, že celý život nezabudnú na to, že sa musia usmievať e, na ľudí, na prvú osobu na rohu, ktorá chce mať s nimi vzťahy a títo ľudia mm, e, majú také zvrátené chúťky mať stále čerstvé meso, ako hovoria aj o situácii, e, ktorá sa zhoršuje tým, že, že vlastne toto čerstvé meso v úvodzovkách je čoraz menej čerstvé v dôsledku nového čerstvého mesa, ktoré sa dodáva. Teda vidíme, že toto je naozaj princíp trhu, obchodovania a že ľudia nie sú majiteľmi svojho tela. Osobná integrita, ľudský, ľudská dôstojnosť, rešpektovanie tejto dôstojnosti, to sú predsa základné princípy. A násilnosti na prostitútkach a prostitútoch sú často neznesiteľné, e, pretože tam je, dochádza k neprijateľnému násiliu tieto prostitútky spočiatku sú často veľmi jemné, ale potom postupne, e, ako pokračujú e, v tomto remesle, tak násilie narastá, už sa to odráža na ich tvári. Prostitúcia jednoducho opotrebúva e, týchto ľudí. Štyria z piatich, ktorých sme stretli v jednej asociácii na ochranu bývalých e, prostitútok, nám v rozhovoroch e, o hovorili o tejto situácii a všetci sa rozplakali. Aj psychiatri hovoria, že stres e, e, a dôsledky prosti, prostitúcie sú porovnateľné s mnohonásobným znási, znásilnením alebo s prežitím vojnových hrôz. Taký je dopad prostitúcie na psychiku jednotlivca. E, my sme vlastne sa zaoberali takisto aspektami rovnosti pohlaví. Klienti sú e, takmer výlučne muži, lebo 85 prostitujúcich ľudí sú ženy a 15 sú muži. Je normálne, že títo klienti majú svoje ženy majú a potrebujú si za peniaze kupovať sex. V Nemecku sú niektoré ulice e, alebo niektoré cesty e, zakázané je tam vlastne vykonávať prostitúciu. Aby ste mali predstavu, v Madride existujú niektoré zariadenia, bordely, kde je zakázaný vstup ženám jednoducho, iba klienti tam muži majú prístup. A je tam, sú tam jasné prvky obchodovania s ľudskými bytostiami v mnohých krajinách existujú praktiky, kde sa klient, e, klientovi umožňuje vidieť e, prostitútku a vlastne ten sex je súčasťou nejakých pracovných vzťahov alebo e, nejakých profesionálnych vzťahov. Takže toto vlastne sa sme zohľadnili aj v našich princípoch, ktoré sme sa snažili podložiť, podložiť viac ako naše návrhy a závery. My sme sa nesnažili e, vystupovať moralizátorsky v našej práci. My sme sa snažili aplikovať len princípy etiky, lebo etika je jedinou hodnotou, ktorá môže e, vyjadriť boj a ambície EÚ. A vlastne Výsledky našich analýz idú teda v tomto smere v troch smeroch. Po prvé, užívateľia prostitúcie, po druhé, ľudia, ktorí sa prostitujú a po tretie, obchodníci alebo proxeneti, pasáci. E, my sme za to, aby klienti prostitúcie boli braní rovnako na zodpovednosť Nemyslím tým možno zrovna mať nejaký právny rámec, ktorý by ich postihoval. Nie, my chceme, aby klienti boli braní na zodpovednosť. Napríklad Švédsko už viac ako 10 rokov prijalo e, isté veľmi prísne rozhodnutia v oblasti, v oblasti prostitúcie na ulici a majú veľmi dobré výsledky. E, tá veľmi poklesla, zatiaľ čo sa rozvíja v iných porovnateľných krajinách, kde takáto legislatíva neexistuje. E, ale došlo k istému posunu prostitúcie z ulice na prostitúciu na internet, ale tie rozmery sú také mm, celkom e, tolerovateľné v porovnaní s inými krajinami, ktoré nemajú takúto legislatívu. A navyše, Švédsko je čoraz menej E, cieľom sietí e, pasákov a ľudí, ktorí e, sa zaoberajú obchodovaním s bielým mesom. A napríklad odpočúvanie telefónov, ktorému sa švedskí policajti dlho a pravidelne venovali, tak viedli k záveru, že prostitúcia a jej a jej prevádzkovanie vo Švédsku je nevýnosné a legislatíva z roku 91 samozrejme prijala, bola, vyvolala rôznorodé reakcie, ale odkedy boli takéto zákony prijaté, tak naozaj e, nám aj poslanci povedali, že to bolo užitočné a rovnako mnohí Švédi boli skeptickí a boli proti e, takýmto zákonom ešte v roku 1989. Preto naša misia sa rozhodla, že vo Francúzsku e, vytvoríme niekoľko stupňovú e, trestnú sadzbu pokiaľ ide ľudí, ktorí používajú prostitúciu od pokút alebo od vlastne priestupkov. A pri viacerých opakovaniach tam môže byť potom to, tento trestný postih zvýšený. Napríklad výsledky vo Švedsku v tejto oblasti sú pozbudzujúce. Nedošlo tam k žiadnemu e, uväzneniu za využívanie prostitúcie. To všetko, dúfam, že toto všetko povedie k podobným výsledkom aj v našej krajine. Ľudia, ktorí sa prostitujú, takisto potrebujú pomoc. Nemôžu byť stigmatizovaní a treba, aby prístup k ním bol integrovaný. Verejní aktéry musia pracovať vo sieťach, musia sa snažiť zjednodušiť administratívne postupy, lebo často tieto administratívne postupy sú hrozné a sú zdrojom ďalšej bolesti týchto ľudí, ktorí chcú opustiť túto činnosť. Rovnako chceme a odporúčame, tak ako sme to už odhlasovali, e, v zákone o boji proti násiliu na ženách, aby cudzinci, ktorí sú obeťami takéhoto obchodovania s ľudskými bytosťami, aby títo ľudia mali zjednodušený prístup k administratíve, aby mali pomoc, aby sa im pomohlo opustiť takéto siete. Treba využiť každú príležitosť, každú prejavenú vôľu týchto ľudí, keď chcú e, výjsť z týchto, z týchto okruhov a chceme tam prijať isté e, opatrenia na zlepšenie situácie. A ďalej treba povedať, že treba naozaj prepracovať a, a sprísniť postih ľudí, ktorí sa venujú obchodovaniu s bielým mesom, či na miestnej, národnej alebo európskej úrovni. My musíme navrhnúť rozvoj medzinárodnej spolupráce. Ehm, v Hágu sme sa stretli s zamestnancami Eurojustu a Europolu oni majú veľmi silnú vôľu pomôcť nám a možno bude potrebné, aby nám Európska únia e, dala nejaké prostriedky na tento boj. Takisto chceme uzavrieť partnerstvo s tými organizáciami, ktoré sme stretli a ktoré chcú bojovať proti týmto sieťam, najmä proti novým formám rozvoja prostitúcie, ako je napríklad sex na internete. Samozrejme, že je potrebné vo Francúzsku viac konfiškovať e, e, nečestne získané alebo kriminálne získané majetky. Z ďalších, jeden z ďalších záverov, e, ktorý je, že predlžíme našu prácu o niekoľko dní, lebo sme sa zaviazili, že pripravíme návrh uznesenia Národného zhromaždenia Francúzska, aby sme to potom e, E, pretavili do legislatívneho aktu, do zákona. A ide tu o návrh uznesenia, ktoré bude pravdepodobne e, v našom národnom e, zhromaždení prerokúvané o dva týždne. Už táto iniciatíva má podporu nielen od Daniel Busquet, ale aj od všetkých parlamentných skupín, E, v našom národnom zhromaždení. Nie je to práca minimálneho konsenzu, práve naopak je to práca veľmi silnej, na základe veľmi silnej politickej vôle, ktorú takmer jednomyselne naše národné zhromaženie prejavilo a ja som rád, že som vás mohol e, s týmito výsledkami a stanoviskami dnes oboznámiť. Ďakujem. Tak so jättemycket för Ďakujem pekne za tieto veľmi zaujímavé a jasné správy. Tieto otázky veľmi zaujímajú náš výbor a chcem teraz dať slovo poslancom, ale chcem aj sám položiť e, otázky. Podľa mňa to bolo veľmi zaujímavé. A povedali ste, že je, e, sú tu názory, že e, by e, narastol počet násilnení, keby neexistovala prostitúcia, ale sám ste potom povedali, že tam nie je žiadny súvis dokázaný. E, myslíte si, že je nedôveryhodné ale neuveriteľné, že sa e, tu myslenie nemení, pretože ste jasne povedali, že prostitúcia ide ruka v ruke s e, inými zločinmi a s inou trestnou činnosťou a že z ženy sa stáva e, predmet a ďalšie veci, ktoré nemajú v našej spoločnosti čo hľadať, sú s tým spojené. Hovorili ste, že je tu úzke spojenie medzi prostitúciou a obchodom s ľuďmi a diskutovali ste, ako tento problém možno dostať pod kontrolu, a či e, sa majú obchodníci s ľuďmi trestať a či e, majú zaviesť kontroly na hraniciach, či majú vykonávať e, informačné kampane. Dobre, to je všetko pekné, ale nikdy tam nepodchytíme ten základný problém. Základný problém je, že existuje dopyt, že e, muži chcú kupovať sex. Toto je kľúčom problému. Tento dopyt e, môžeme potom e, podchytiť všetky rôzne opatrenia, ako tú vec zlepšiť a keď sa niekto zabije, tak sa to vyšetruje a potom je trestné stíhanie ale koreň celej problematiky je dopyt. Keby tento dopyt nebol, tak by e, nebol súvis medzi prostitúciou a obchodom s ľuďmi. Ale čo možno urobiť, aby sme tento problém dostali pod kontrolu, je to veľký problém, to mi je jasné. A máte nejaké predstavy, ako by sme tu mohli pokročiť? Teraz dám slovo kolegom. Merci, monsieur le président. Je voulais d'abord... Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pani Buske a pánovi Žofrova, kolegovi a poslanci z Francúzského národného zhromaždenia nám tu dali veľmi zaujímavé príspevky a je tu viac myšlenok, kde súhlasím s vašimi myšlienkami a ešte viaceré veci stále ostávajú otvorené. Vy ste nám veľmi jasne povedali, že boj s prostitúciou nie je otázka ľavice či pravice, je to problém, ktorý e, musíme vnímať v kontexte dodržiavania ľudských práv. Čo by ste povedali vašim kolegom v parlamente, ktorí pochopením pochopenia všeobecného sociálneho prostredia e, majú dojem, že bordely sú e, dobrou vec, pretože e, si myslia, že tým pádom sú prostitútky v bezpečí a zdravé. Ja sa s tým stretávam v novinových článkoch vo Francúzsku a inde. A keď sú poslanci, ktorí prednášajú takéto myšlienky, tak úprimne povediac, ja by som ich rada zaškrtila pretože všetci máme kolektívnu no, zodpovednosť a náš e, predseda práve povedal, že to je veľmi ťažké, ťažko sa to dá vykoreniť a má pravdu. Čo môžeme urobiť? Ako povieme, že tu na je ten problém, v tom spočíva ten problém a všetci spolu musíme na tom pracovať vo všetkých politických skupinách. A vy ste povedali, že všetky politické skupiny sú na rovnakej vlnovej dĺžke ako vy, ale poslanci jeden po druhom a my v Európe a štáty a politické skupiny jedna po druhej. Toto je mm, bitka, ktorú vyhráme len spoločne a musíme ju vykoreniť od základov a tam musíme začať. Druhá vec, ktorú chcem povedať. Rozlin Mašlo, ktorá bola poslankyňou Európskeho parlamentu, bola prvá žena vo Francúzsku, ktorá povedala, že prostitúcia je trestný čin a mal by to byť e, klient, kto bude potrestaný. A ja presne s tým súhlasím. A toto je vec, ktorú musíte veľmi jasne vyhlásiť a upraviť. Musí to platiť pre všetkých, pre všetkých na každej úrovni. Nie sú ľudia na vrchu a všetci ostatní pod nimi bez ohľadu na to, kto sú obete, či už e, deti, alebo dospelí, alebo starší ľudia. A bez ohľadu na to, kde to prebieha, či hovoríme o bordelových štvrtiach e, alebo hraničných prechodoch alebo ďalniciach, kde sa zajú byť dosť e, luxusné zóny, kde tiež e, je prostitúcia problémom. Takže musíme bojovať proti tomu, proti tomu zločinu a musíme chrániť obete. Musíme zmeniť spôsob, akým sa na to spoločnosť pozerá. A potom samozrejme je to ten ďalší problém, ktorý sme spomenuli a to sex turizmus. Veľmi dobre ste ho popísali, no ja by som to chcela ešte ďalej rozobrať. Dnes e, zaznamenávame tento vývoj na európskej úrovni a to je taký druh sex turizmu, ktorý je zábavnejší Súvisí to s chlapcami v niektorých baltských štátoch, ktorí tiež v systéme, ktorý je takou hrou, fungujú, no je to, súvisí to s obstarávaním a s pasáctvom, je to ďalší systém prostitúcia, Ehm, nesmieme to mm, dovoľovať, musíme to podchytiť a riešiť aj tento problém. Vy ste nám uviedli eh, dlhý zoznam a v tomto zozname by sme chceli tiež eh, aj tento hráčský sexturizmus zahrnúť. A štvrtý bod, a to musíme naozaj presadzovať, a to sú hotely, ktoré umožňujú takéto turizmus eh, vo svojich priestoroch. To sú hotely, ktoré by sme mali odsudzovať. Pretože všade sú isté hotely, ktoré využívajú prostitúciu na to, aby si udržali dobrú finančnú bilanciu, takže musíme byť aktívni a musíme odsudzovať to, že prostitúcia je súčasťou ich ekonomického modelu, tých hotelov. Mohla by som povedať oveľa viac, no teraz dám slovo kolegom. Vy ste urobili veľa, želám vám veľa úspechov a môžeme to urobiť len na európskej úrovni a myslím, že by sme mali spojiť to, čo robíme s tým, čo robia kolegovia. Presidente, apprezzo anche molto le cose che eh, Ďakujem, pán predseda. Veľmi si cením a myslím, že predseda povedal dôležitú vec e, súvisiacu s jadrom problému. E, veľmi dôležité a významné pre nás je, skutočnosť, že túto vec posudzujeme nielen z kultúrneho hľadiska, ale vaša metodika je veľmi dobrá. Vy ste sa zamrali na opatrenia, ktoré možno prijať, ale tiež na otázky a problémy, ktoré sú podľa nás dôležité vo všetkých európskych štátoch, aj v mojom štáte. Toto je istý fatalizmus, keď hovoríte, že vždy sa to bude diať. Vy však hovoríte, že to môžeme vykoreniť. Keď sa pozrieme e, na váš návrh e, uznesenia francúzského národného zhromaždenia, to je veľmi dôležité. Je tu viacero konkrétnych tém, ktoré riešite a to by mohlo byť užitočné. Môže sa to zdať e, bláznivé, no za viacero rokov nastala zmena, posun názoru a už sa e, to neodvíja z hľadiska, že je to najstaršie remeslo, a je tam veľa kultúrnych otázok a prostredí, kde to vidíme ako princíp, ktorý stále pretrváva a ľudia majú slobodu robiť, čo chcú. Vidíme posun napríklad e, sú hnutia v Taliansku Združenia ženských prostitútok, ktoré hovoria, že naša práca je rovnaká ako práca iných a um, dovolte nám to robiť. Musí to byť tak vnímané. No na druhej strane, keď skúmame túto tému, tak e, váš prístup je absolútne správny, keď hovoríte, že tu máme dočinenia so stereotypmi. Je dôležité, aby sme oddelili tieto dve témy. Nútená prostitúcia, samozrejme aj tu sú rôzne problémy v tom spočívajúce, no rozlišovať mm, prostitúciu, ktorá sa robí dobrovoľne. Čiže keď máte občana vášho štátu, ktorý je dobrovoľný prostitút, prostitútka, tak treba to posudzovať ináč e, ako ľudia, ktoré sú obeťmi obchodu s ľuďmi. A to treba vo vašom návrhu jasne vyjadriť, pretože ľudia, ktorí sú obeťmi obchodovania s ľuďmi, e, sú E, obeťmi trestnej činnosti a je to iný druh prostitúcie ako prostitúcia ako taká. Musíme tiež e, posudzovať e, tú predstavu, že klient je za to zodpovedný. Aj to je dôležité, ja s tým súhlasím, no myslím si, že väčšina v našom parlamente nebude k tomu naklonená. Poďalšie som si istá, že Európsky parlament e, viacero uznesení o obchodovaní s ľuďmi schválil a ktoré majú za cieľ dávať povolenia k pobytu pre tých, ktorí sú obeťmi prostitúcie a ktorí nie sú európsky občania. No to je dôležitý právny krok. V 98. E, môj štát poskytol týmto ľuďom pobyt a aj tým, ktorí nemali miesto, tak sa snažili im nájsť prácu. A ak budeme pokračovať v našich rôznych štátoch a v našich rôznych politických skupinách, ak e, sa budeme snažiť e, diskutovať, ako riešiť nové druhy prostitúcie, ktoré prichádzajú, ako napríklad internet a tieto internetové hry. Sme zaznamenali aj v Taliansku a zaznamenali sme, že ľudia sa presúvajú z ulic do zatvorených domov, lebo je ťažko sa potom k ním dostať, mať k ním prístup, lebo sú tými väzňami v tých domoch a policajti, ktorí pracujú v noci, sa stretli s viacerými takýmito zatvorenými domami. A vieme, že e, ľuďom, týmto ľuďom zoberú pasy a pre policiu je ťažké chrániť takýchto ľudí. Treba na to jej prístup a národnú koordináciu našej politiky a táto vec je zabezpečená v smernici o obchodovaní s ľuďmi aj na národnej úrovni, aj na európskej úrovni. No musíme rozlišovať e, stíhanie ľudí, ktorí niečo zneužívajú alebo vykoristujú, alebo niekoho. A touto toleranciou, ktorá môže existovať medzi dohodou medzi dvoma osobami. Samozrejme, je dôležitá prevencia a vzdelávanie a potrebný spôsob, akým to podchytiť a ako môžeme zohľadňovať rôzne spôsoby, akým sa vykonáva prostitúcia. Eh, detská pornografia aj eh, pohľavné zneužívanie neplnoletých je dôležitý krok, ktorý urobil tento parlament, pretože my sme počítali s možnosťou stíhať v tretich štátoch tie organizácie, ktoré sexuálne eh, vykoristujú neplnoletých v zahraničí. Myslím si, že najzaujímavejší príspevok, ktorý pochádza z tohto výskumu, je potreba rúcať tieto mýty a tieto spoločné existujúce predstavy a táto tolerancia, ktorá niekedy existuje voči prostitúcii, kvôli z e, tej e, slobody a kvôli e, zníženiu sexuálneho násilia. No vidíme, že keď nastáva predaj tela jednej osoby, že to vedie k rôznym eh, javom. Napríklad v mojom štáte politická a inštitucionálna zodpovednosť eh, tento fenomén eh, zlegálnila. Teraz sa tá prostitúcia už nazýva escort. Už to nie je prostitútka, ale je to escort. A je zásadné, aby sa zachovala dôstojnosť tej osoby a nejde tu len o ekonomické dôsledky, ale aj na dôsledky na hrdosť tejto osoby. A je dôle, tento jav má viac tvári, nielen kultúrnu. A to bráni proti bojovaniu, boju proti e, tomuto fenoménu. A tiež je dôležité rozlišovať medzi postihmi a tiež stíhať klientov. Myslím, Ďakujem pekne. Ešte tu, e, máme ďalších, ktorí žiadajú o slovo a pozrieme sa, či by sme to mohli zostročniť, e, viac zostročniť ako doteraz, pretože musíme to dokončiť do 11, do 4 na 12, potom máme ďalšiu schôzu. Pani Guillaume slovo. <laughs> Ďakujem pekne, ja budem stručná, ďakujem pekne členom francúzského parlamentu za predostrenie týchto zaujímavých informácií. Bolo to skutočne veľmi e, konkrétne predostrenie tejto správy, kde sú aj konkrétne stimuly, akým by sa táto situácia mohla riešiť. Nechcem teraz hovoriť o tom, aké by tu mali byť tresty, posti, akým sa tomu máme stávať, ale chcela by som sa skôr spýtať, uh, otázku, ktorá súvisí s verejným poriadkom, to znamená s verejnou bezpečnosťou a akým spôsobom vlastne tu pre, prebieha nejaký kontakt s týmito prostitútkami, akým spôsobom sa tu postupuje, napríklad pokiaľ ide o vyhostenie takéto premiesňovanie alebo vyhosťovanie prostitútok, to súvisí aj s tým, že sa dostávajú dokonca ešte do väčšej izolácie, respektíve stávajú sa takmer až neviditeľné, pretože potom už sa nedajú robiť nejaké prevenčné opatrenia, ktoré by súviseli so zdravotnými opatreniami. To znamená, pre tieto osoby je potom zvýšené aj zdravotné riziko a riziko násilia. Takže skutočne by ma zaujímali, aké sú riešenia alebo postupy v niektorých eh, regiónoch, častiach akým spôsobom napríklad postupujete alebo zintenzívňujete eh, boj proti kupliarstvu alebo obchodu s ľuďmi a na druhej strane, akým spôsobom poskytujete ochranu prostitútkám. Sú tieto opatrenia účinné? A teraz ešte eh, niečo k všeobecnoplatným právnym opatreniam. Tieto niektorým prostitútkám vyhovujú, ale vieme aj to, že eh, častokrát majú veľmi ťažký prístup k právnej ochrane. E, moja kolegyňa tu už poukázala na to, na tie jednotlivé nástroje a mechanizmy, ktoré existujú, ktoré môžu predstavovať napríklad aj to, že prostitútky dostanú povolenie na pobyt a to môže e, prispieť k tomu, že dochádza k určitej stigmatizácii takýchto postihnutých alebo obetí. Áno, ešte máme dve dodatočné otázky. Prosím vás, aby ste sa vyjadrovali a pýtali stručne, aby potom sme mali možnosť aj na odpovede. Pani Záborská a potom pani Thompson. Ďakujem veľmi pekne. Nebudem, nebudem hovoriť nejaký komentár k tomu, ale celkom na začiatok dve slova našim prednášajúcim a to je gratulujem a ďakujem. Ďa, e, gratulujem a ďakujem za to, že na pôde tohoto výboru odzneli tie slová, ktoré ste dnes povedali, pretože sme začali rúcať bariéru medzi kompetenciou národných štátov a kompetenciou Európskeho parlamentu alebo európskych inštitúcií pretože pomenovať jasne, čo je prostitúcia, že prostitúcia je e, zásah do ľudskej integrity, do ľudskej dôstojnosti, nemá žiaden súvis s hranicami, nemá žiaden súvis s legislatívou, je to, je to niečo, čo je človeku prirodzené. Ja mám dve otázky, možno tri otázky. E, hovorili ste o štruktúre Eh, tých, ktorí sa prostituujú, o tom, že sa zmenilo, že je menej Francúzov, podstatná väčšina sú eh, z iných, členských, z iných krajín, aká je štruktúra klientov. Či sú to väčšinou Francúzi, alebo sú to aj z iných eh, krajín. To je prvá otázka. Druhá otázka, či si myslíte, že na základe vašeho výskumu sa zmení francúzska legislatíva, a bude podobná legislatíve vo Švédsku? A tretia otázka. E, porovnali ste skúsenosti prostitútiek alebo prostitujúcich sa s hrvozami, so skúsenosťami z vojnových hrvoz e, kde si, ako vidíte, prevenciu mladých ľudí, mladých dievčat, mladých chlapcov, ktorí sa ešte neprostituujú, ktorí nie sú ešte v, tejto, e, v tomto kruhu, z ktorého je veľmi ťažko odísť, aby sa do toho kruhu vôbec nedostali. Ďakujem pekne. Tak som ke o då går tom som fru Thomson. Ďakujem pekne. Ja budem veľmi stručná, mám iba jednu otázku. E, prišiel som síce trochu neskôr, nepočula som váš príhovor, ale preštudovala som si vašu legislatívu a chcela by som vedieť, či si myslíte, e, že treba trestať prostitútky ako tých, čo konajú trestné činy, pretože v Švedsku sa prostitútka môže dať právna pomoc a týmto spôsobom nie sú až tak ohrozené, zatiaľ čo klienti sú tí, ktorí sú páchateľmi trestného činu. A pokiaľ, viem o Fran- pokiaľ som informovaná ohľadne francúzskej legislatívy, tak vy chcete, aby aj prostitútky boli kriminalizované. A takýmto spôsobom by sa vlastne dostali do zlej situácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem za otázky, pán predsedajúci. A Teraz dáme slovo našim hostom, dáme im príležitosť, aby sa vyjadrili na tieto otázky. Nemáte až toľko času, ale predsa, ale nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa snažiť odpovedať na všetky otázky. Pokiaľ ide o tú otázku, ktorú ste sa spýtali vy, či tu je nejaké prepojenie medzi skutočnosťou, že jednoducho nevysporadovávame s koreňmi, s príčinami e, tejto prostitúcie e, a že tak inak vlastne nevykoreníme tento problém ako taký. Treba povedať, že v súčasnosti nemáme nejaké konkrétne informácie, ktoré ani konkrétne údaje, ktoré by jednoducho počítali s tým, že že by sa dala vykoreniť situácia toho, tej skutočnosti, že muži si chcú kúpiť ženské telo. Treba však sa pozrieť na to, že klienti si musia uvedomiť svoje zodpovednosti a preto títo klienti musia byť e, postavení pred právnu zodpovednosť. Pokiaľ ide o informácie k určitej senzibilizačnej kampani, vo Francúzsku, ako aj v niektorých iných štátoch, vychádzame z toho, že ženy a muži sú na rovnakej úrovni a že sa jednoducho telo, ženské telo nemá že dať kúpiť. A ten, kto sa takéhoto princípu nebude dodrži- dodržiavať, tak jednoducho môže sa dostať pred súd. Odhľadnúť od toho, nie je našim hlavným cieľom e, trestať, chceme hlavne vychovávať a preto chceme spustiť aj informačnú kampaň ohľadne skutočnosti, ktoré existujú a stavu, v ktoré sa nachádza prostitúcia, aby sme tu mohli získať konkrétne predstavy ohľadne toho, aby sme jednoducho sa zbavili nejakých romantických predstav o e, prostitútkach, pretože to jednoducho vôbec nezodpovedá skutočnosti. A pokiaľ ide o, to, o tie príčiny, e, dôvody, prvorada je tu hlavne výchova, vzdelávanie. Jednoducho musíme E, si začať vážiť ľudskú dôstojnosť. A pokiaľ ide o tie domy radosti, bordely, to tu treba povedať, že to si nežiadajú iba prostitútky, ale m, mm, takéto domy, uzatvorené domy, domy radosti, to si vyžadujú predovšetkým tí, ktorí nepoznajú skutočnosť E, tým, že by bolo viac e, organizovaných bordelov, by jednoducho nezaznamenali sme zníženie počtu prostitúcie a jednoducho oveľa viac by sa tým takouto organizovanou činnosťou poškodil v skutočnosti, ako pomohlo. A chcela by som nadviazať ešte aj na to, viacero otázok sa tu jednoducho prekrývalo. Väčšinu z týchto otázok, ktoré tu ozneli, možno jednoducho na ne odpovedať form, formou áno, áno, treba povedať, že muži jednoducho predstavujú ten dopyt po prostitúcii a preto treba jednoducho začať už vo veľmi včasnej fáze, e, pokiaľ ide o riešenie tohto problému a treba už mladých chlapcov lepšie vychovávať, aby jednoducho mali lepšiu predstavu o mladých dievčatách, o dievčatách a za ostatných 30 rokov sme zistili, že predstava chlapcov o dievčatách sa v posledných rokoch zhoršila. Vidíme, že už v tejto oblasti základná škola zohráva dôležitú úlohu. Hovorili ste tu aj o tom, že prostitútky sú obeťami e, tejto, tohto fenoménu prostitúcie. V e, staré právne predpisy, ktoré sa týkali kupliárstva, ktoré eh, vlastne vychádzajú z takého pasívneho kubliarstva ešte z minulosti. Tieto právne predpisy nepočítajú s tým, že by sa kriminalizovali prostitútky ako také. Prostitúcia ako taká je označená ako právny delikt a týmto spôsobom je to ošetrené. Nemôžeme tento problém nejako dávať bokom a povedať, že tu ide o problém verejnej bezpečnosti. Treba však povedať, že je tu dimenzia, ktorá súvisí s verejnou bezpečnosťou. Práve miestni politici sú konfrontovaní s požiadavkami občanov. Občania majú pocit, že e, ich ruší prítomnosť prostitútok, respektíve prostitúcie ako také v tých štvrtiach, ktorých bývajú. A okrem toho by som ešte chcela, chcel poukázať na ten analýzu sexturizmu. Sexturizmus ako taký na všetkých rovinách musí byť potláčaný musí tu byť e, postavený pred súd predovšetkým klient. To znamená, tento musí byť kriminalizovaný a e, postavený pred e, tvár zákona. To znamená, musíme pred zodpovednosť postaviť predovšetkým mužov. Muži sú zodpovední za to, akým spôsobom momentálne vnímajú to, čo považujú za vlastný nárok, za vlastné právo. Môžem potvrdiť to, čo povedala pani Busket. Verejné domy, e, tam sa predpokladá, že vlastne prostitúcia je súčasťou spoločnosti a že proxenetizmus bude naďalej e, tým veľmi dobrým e, povolaním, ktoré je zakotvené v našej spoločnosti. Verejné domy to je falošná odpoveď tých, e, ktorí sa nikdy nezaoberali otázo, otázkami e, do hĺbky, napríklad e, novinári. Napríklad, keď som hovoril o, hot- o hotelovom priemysle, tak vlastne to znamená, že tiež nejde tu o to, aby sa hľadali spôsoby, aby bol proxenetizmus lepšie prijatý. Nie, tam e, treba skutočne odviesť reflexiu a snažiť sa z hotelového priemyslu túto aktivitu jednoducho vylúčiť. Ja plne súhlasím s tým, čo povedala pani Kosta. Tento prvý boj, ktorý musíme zviesť, to je kultúrny boj, to je boj, ktorý je na rovine etiky a musí prebehnúť na celoeurópskej úrovni, pretože neexistuje prostitúcia, pre ktorú sa niekto rozhodne dobrovoľne, je viac či menej e, núteným povolaním a všetky vlastne e, okolnosti hovoria, že ľudia, ktorí sa venujú prostitúciu, sú v núdzi, majú E, násilnú minulosť a vlastne títo sú potom náchylnejší prejsť touto hranicou. A pokiaľ ide o obete obchodovania e, s ľuďmi, tak tam si musíme e, uvedomiť, že často práve aj ľudia venujúci sa prostitúciu sú obeťami tohto obchodu. A možno, že by bolo dobré zrušiť napríklad aj e, trestný, e, zaviesť trestný čin aktívneho alebo pasívneho dohadzovania. E, myslím si, že musíme zohľadniť špecifickú realitu týchto ľudí, ktorí sa venujú prostitúcii. Sociálna politika musí byť správne aplikovaná, ale musí byť dôraznejšia, adekvátnejšia a to je moja odpoveď. Pani Záborská položila otázku ohľadne klientely. To sú Francúzi vo Francúzsku, ktorí sú hlavnými klientami. A keď žijú blízko španielskej hranice, tak masívne cestujú do Španielska. Už bolo okolo toho niekoľko škandálov. Francúzska legislatíva budúcnosti, my sme navrhli zákony, ktoré už boli napísané a symbolicky ich predloží pani Busket v našom zhromaždení v deň, keď dôjde k prijatiu uznesenia, ktorej text ste mali možnosť prečítať si a mm, vlastne ten, tá legislatíva bude rovnaká, my tu nechceme vymýšľať nič nové a chcel by som trvať na záver na tom, že je dôležité venovať sa prevencii u mladých ľudí, pretože na úrovni mladých ľudí všetci títo mladí ľudia musia byť chránení pred obchodovaním s ľuďmi. To je asi ten najdôležitejší element tejto evolúcie alebo kultúrnej revolúcie, o ktorom sme hovorili. A tomu sa treba naozaj veľmi podrobne a ofenzívne venovať. Nemyslím to ani pejoratívne ale myslím si, že naozaj treba ešte prejsť veľký kus cesty, či už na národných alebo európskej úrovni. My sme však presvedčení, že sa to podarí, lebo e, tu je toľko spoločných hodnot, ktoré táto téma predstavuje a ktoré treba brániť, že všetky e, národné parlamenty a všetky, všetci poslanci v národných parlamentoch to e, budú mať záujem pokročiť dopredu v boji proti prostitúcii, násilnej prostitúcii a obchodovaniu s ľudskými bytostiami. E, Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Buske a pánovi Šofchua, že prišli medzi nás a ďakujeme za stanoviska, ktoré, o ktoré sa s nami podelili. Želáme vám veľa úspechu v vašom budúcom úsilí. To, čo robíte, je skutočne napínavé, je zaujímavé a povedali ste tu viaceré veci, ktoré boli pre nás veľmi zaujímavé a preto vám želáme ešte raz veľa úspechov. Ďakujem, že ste prišli medzi nás. A teraz prejdeme k bodu číslo 12, to je otázka rôzne ale nakoľko žiadne otázky nie sú, tak môžeme prejsť k bodu číslo 13. Nasledujúce zasadnutia budeme mať spoločne s výborom Libe 5. decembra a mm, stretneme sa v našom výbore 19. a 20. decembra a týmto vlastne uzatváram dnešné zasadnutie nášho výboru a o dve minúty začne